Bene, cominciamo questa audizione sulle... pristupíme teda k vypočutiu ohľadom eh, bezpečnostnej politiky a ľudských práv. Ide o spoločné vypočutie spolu s podvýborom pre teda nášho podvýboru a spolu s podvýborom pre bezpečnostnú politiku. Chcem teda privítať kolegyňu Claire Moody, podpredsedničku podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Hlavným cieľom vypočutia je pomenovať výzvy v oblasti ľudských práv, ktoré súvisia s politikami EÚ v oblasti bezpečnosti v tretích krajinách a osvedčené postupy, ktorých cieľom je podporiť ľudské práva, potreba ochrániť ľudské práva v kontexte bezpečnostných politík bola uznaná na úrovni viacerých tak medzinárodných ako aj európskych nástrojov. Na úrovni OSN máme to prelomové uznesenie 1325 o ženách a miery a bezpečnosti z oktobra 2000, ktoré čo skoro bude oslovať 20. výročie a ktoré je plne podporované EÚ vrátane následných uznesení v tejto veci. Európska únia, ako viete, má svoj strategický prístup k ženám mieru a bezpečnosti, ktorá, ktorý teraz dôrazňuje e, nutnosť ochraňovať a podporovať ženy a deti e, za cieľom dosiahnutia trvalého mieru a bezpečnosti. EÚ sa predovšetkým zaviazala, že bude podporovať integráciu rodového hľadiska do tých operácií a misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ja si myslím, že je to dôležitý panel, ktorý budeme o chvíľu spúšťať, budeme spolu diskutovať. Je tu e, veľvyslankyňa Mara Marináky, ktorá je hlavnou radkyňou vo veciach rodov a implementácie UNSCR 1325 tohto uznesenia v rámci SVČ. Takisto pani Birgit Lesser, ktorá je zástupkyňou pre civilné operácie v rámci ESVČ. Potom je tu pani Maria Alcale Sanchez, ktorá je profesorkou pre trestné právo na univerzite v Cadiz, Cadize. A nakoniec pani Lina Bruno, vedkynia a feministka, ktorá má blízko k švédskej strane pre feministickú iniciatívu. Teraz dostane slovo podpredsednička podvýboru o bezpečnosti a obrane, pre bezpečnosť a obranu pani Claire Moody. Nech sa páči. Ďakujem, Pier Antonio. E, som rada, že spolupracujeme v tomto dôležitej agende. A ja by som chcela srdečne privítať expertov, všetkých e, poslancov a hostí na tejto diskusii. EÚ je definovaná svojim záväzkom smerom k ľudským právam a základným slobodám a keď hovoríme o otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ľudských práv, ako sú misie CSDP, ľudské práva sú práve kľúčovou záležitosťou a aspektom v rámci našich diskusí. Osobitne by som sa chcela sústrediť na dôležité súčasti ľudských práv, dôležité prvky ľudských práv, to je vec, ktorá mi leží skutočne na srdci a sú to teda konkrétne aj e, otázky rodové a práv žien. EÚ a členské štáty sa zaviazali, že budú zapracovávať mierovú, teda agendu mierovú a agendu pre ženy OSN do svojich politík Celé sa to točí okolo uznesenia OSN SCR 1325 a tých následných aktivít, ale vo všeobecnosti to zahrňa podporovanie inklúzie žien pri prevencii konfliktov v rámci mierových rozhovorov a procesov a zastúpenie žien na všetkých úrovniach alebo všetkých formách rozhodovania. To je relevantné z pohľadu bezpečnostných eh, politík, ktoré pomáhajú zisťovať, akým spôsobom neprimerane ovplyvňujú konflikty na ženy a aké rôzne formy sa objavujú, teda aj násilia, ktoré je rodovo podmienené a ktoré sa prejavuje na ženách. Chcem ubezpečiť na úvod, že máme udržateľný a dlhodobý prístup k tejto problematike a treba sa ubezpečiť teda, že aj ženy budú trvalo chránené EÚ a členské štáty poskytujú personál pre civilné ako aj vojenské operácie a z dôvodu toho, že výber personálu sa odvíja od politik všetkých zapojených členských štátov, obávam sa, že tým pádom e, sú tí vybraní väčšinou muži. Bolo však preukázateľne dokázané, že prítomnosť žien e, zvyšuje akceptáciu prítomnosti a teda aj tých vojenských operácií lokálnym obyvateľstvom, nakoľko ženy personál dokážu nadviazať kontakty s, e, lepšie s tým hostujúcim národom. A je veľa príkladov, kedy vidíme úspešný, úspešný, úspešnú pridanú hodnotu takéhoto pôsobenia. A na záver chcem počiarknúť, že treba vynožiť väčšie úsilie po celom svete, aby sme systematicky zapracovali po otázky rodov v tých eh, politikách bezpečnosti a aby sme sa ubezpečili, že tieto politiky budú splňať tie najvyššie štandardy z pohľadu, z pohľadu ochrany ľudských práv. A týmto sa teším na dobrú plodnú diskusiu so všetkými účastníkmi. Ďakujem pekne. Skôr ako prejdeme mm, k našim hostom, na krátke vystúpenie dám priestor Soraje Post, ktorá má dôležité vysvetlenie zo strany SAD ohľadom tohto vypočutia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som len povedať, prečo takáto iniciatíva e, zorganizovať toto podujatie. Myslím si, že je nevyhnutné e, pristúpiť ku zmene, pokiaľ ide o politiku bezpečnosti. Musíme zahrnúť viac e, ľudskej bezpečnosti, tak ako to počiarkuje UNDP e, správa z 1994 a takisto hrozby, ktoré pramenia z medzi personálneho násilia, hlavne násilia páchaného na ženách. A bohužiaľ ani v politike EU o bezpečnosti ani jeden riadok, čo je hamba, e, nehovorí o rodovo podmienenom násilí. Takisto chcem povedať, že musíme ukončiť trivializáciu to, aby toto násilie nebolo považované za niečo triviálne. Samozrejme, treba dávať na toto pozor a treba zabezpečiť, aby ženy mali tieto práva. Som zároveň spravodajkyňou eh, AFETu, eh, pokiaľ ide o nadchádzajúcu správu o predchádzaní konfliktov, konfliktom. Snažila som sa veľmi usilovne dať tam eh, rodový ohľad a nastaviť to rodovo citlivo. Zajtra budem mať prvé stretnutie tieňových. Je tu však silný odpor niektorých kolegov z niektorých politických skupín, ale máme dohodu a zaviazali sme sa, že budeme uplatňovať napríklad uznesenie 1325 OSN. Takže naozaj budeme v tejto veci bojovať. Ďakujem, že ste tu. Bude to naozaj veľmi príjemné si vás vypočuť. Ďakujem veľmi pekne. A chcem ešte doplniť, ja som súčasťou socialistov v parlamente, ale takisto zastupujem vo Švédsku feministickú stranu. A to, čo sa snažím vysvetliť, to je v súlade s tým, ako vnímame otázku bezpečnosti ticho a nejaké, nejaká trivializácia prípadov násilia na ženách v celom svete, to treba ukončiť. Dúfam, že sa vo svojich vystúpeniach o tomto zmienite. Eh, Dobre, pani Marinaki, ako prvá, nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. Co-Chair, and uh, my warm thanks to both co-chairs uh, for the invitation. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne uh, spolupredsedom a skvelá príležitosť, ako sa stretnúť a ďakujem pani Post za jej iniciatívu. Domnievame sa, že to je vec, ktorú treba riešiť priamo a tá relevantnosť príspevkov parlamentu je evidentná. Počúvala som troška k tej poslednej e, časti predchádzajúcej diskusie o extrémizme, radikalizácii a o tej odozve, ktorá sa odvíja od ľudských práv, kde vidím veľa krížových odkazov a tie sú podľa mňa absolútne dôležité a relevantné aj v kontexte našej diskusie, tak aby sme to previazali na úlohu žien a ako by sme ich mali vnímať nie len tradičné, príliš zjednodušené vnímanie v polohe obetí, ale skôr také komplexnejší holistický pohľad na e, ženy ako páchateľky, aktérky a zároveň aj teda e, na rovnakej úrovni postavení aj participanti, parti, <laughs> teda participujúci na tejto záležitosti. Toto samozrejme zohráva veľkú úlohu aj pokiaľ ide o našu agendu vonkajšej politiky. Možno e, viete, že sme schválili nový strategický prístup EÚ a takisto závery rady o ženách, miere, miery a bezpečnosti. 10. decembra to bolo v rámci Medzinárodného dňa pre ľudské práva. A toto sa podarilo naplniť aj vďaka príspevkom všetkých členských štátov, všetkých inštitúcií EÚ a samozrejme aj za účasti občianskej spoločnosti, ktorá zohrala tú hlavnú úlohu. Sme si vedomi, že uznesenie 1325, ktoré schválila v roku 2000 Bezpečnostná rada OSN, aj tie následné uznesenia sú, alebo rezolúcie sú mimoriadne dôležité, pretože zaramcovali práva žien a rodovú rovnosť ako predpoklady pre národnú, regionálnu a miestnu bezpečnosť a mier. Takisto si uvedomujeme aké je nevyhnutné mať analýzu na základe rodov, pokiaľ ide o konflikty a násilie a aká je dôležitosť e, teda pohľavia ako faktora. Pochopenie na základe rodov v rámci riešenia víziev, ktoré sa týkajú násilia a extrémizmu, všetko toto vnímané cez prizmu pohľavia, to sa potom premieta v rámci architektúry bezpečnosti. Vidíme to napríklad e, v rámci pracovnej skupiny o globálnom kompakte na základe rodov, no teda takisto to vidíme v rôznych us, usmerneniach OSN a takisto v kontexte diskusí o bezpečnosti, ako je táto dnes. Toto všetko upukazuje na pozitívny pokrok, pokiaľ ide o zapracovanie e, rodového hľadiska do takýchto záležitostí, e, otázok bezpečnosti. Samozrejme, otázky po e, rodu sú dôležité aj z pohľadu môjho mandátu čo robím v rámci EÚ? Schválili sme strategický prístup EÚ, pokiaľ ide o ženy, mier a bezpečnosť, ako aj tie spomínané závery rady. Teraz prebieha zadefinovanie akčného plánu, ktorý e, sa pozrie krátkodobo, strednodobo aj výhľadovo na aktivity, ktoré sa týkajú ďalších 5 e, rokov angažovania sa v kontexte aktivít a krokov EÚ po celom svete. Naozaj máme eminentný záujem na zabezpečení toho, aby sme mali globálnu úlohu ako priekopníci, ako partnery, pokiaľ ide o rodovú rovnosť e, aj v kontexte mieru a bezpečnosti. Nakoľko strategický prístup zdôrazňuje dôležitosť holistického prístupu a agendu žien, mieru a bezpečnosti dáva do stredobodu plného spektra spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej e, bezpečnostnej a obranej politiky, e, teda zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, e je nevyhnutné zabezpečiť, aby práva žien boli dodržiavané vo všetkých momentoch. A samozrejme treba sa ubezpečiť, že ženy v akomkoľvek veku budú mať patričný patričné miesto v rámci procesov legislatívy, zákonodárstva, aj v rámci cyklu ochrany, v rámci mierotvorby, v rámci rehabilitácie po konfliktoch. Ako to už zadefinovala aj samotná stratégia EÚ o bezpečnosti, rodovú rovnosť považujeme za dôležitú súčasť agendy žien, mieru a bezpečnosti, ktorú je treba uplatňovať ako podstatné prierezové prierezovú úvahu alebo videnie v rámci všetkých e, tematických priorít, pokiaľ ide o ľudské práva. Strategický prístup vyzýva inštitúcie EÚ a samozrejme všetky členské štáty, aby prioritizovali prevenciu konfliktov ako jeden zo spôsobov, ako predchádzať dôsledkom, ktoré sa viažu na konflikty na všetkých úrovniach. Bezpečnostné, ekonomické, environmentálne, sociálne, pokiaľ ide o násilné konflikty, a dopady na ženy, ako aj mužov a deti. E, Európska únia nabáda k systematickému integrovaniu gendrového hľadiska na základe teda rodovej analýzy do všetkých aktivít mieru a bezpečnosti, vrátanie politických a diplomatických dialogov, dialogov o ľudských právach, všetkých formulácií, ktoré s tým súvisia a všetkých e, procesov, ktoré sa viažú k mieru, pokiaľ ide o výskum, posudzovanie, plánovanie, ako aj monitorovanie, vyhodnocovania, všetky procesy monitorovania. A zatiaľ, čo podporujeme úlohu žien ako dôležitých, e, dôležitej hybnej sily pre mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj, sústredenie sa politiky EÚ na ženy a na bezpečnosť zabezpečuje špeciálny dôraz, osobitný dôraz na rastúcu zraniteľnosť žien v situáciách konfliktov. Takisto zborazňujeme nevyhnutnosť participácie žien, rovnakú pozíciu v rámci líderstva. Pre ženy treba sa ubezpečiť, že tak ženy ako aj dievčatá sa môžu rovnako a na rovnakom princípe zúčastňovať e, diania spoločnosti na ekonomickej, sociálnej úrovni, vrátane podpory mierových a udržateľných spoločností, udržateľnej tvorby mieru a takisto v snahe e, zlepšiť, e, napomôcť úspešnej implementácii agendy. Účasť e, žien na tomto procese je nevyhnutná z pohľadu efektívnosti a je tu dôkaz, ktorý hovorí o tom, že zapojenie žien do tohto procesu skôr povedie k trvalému a udržateľnému mieru. Ženy sú veľmi aktívne v rámci občianskej spoločnosti a v rámci mierových hnutí. Máme prípady v rámci EU, kde sme, boli, sme silne podporovali Kolumbiu, Sýriu, Jemen, teda konkrétne e, siete žien a mierových hnutí. E, tejto, tomto, tomto súvislosti treba zdôrazniť naozaj veľkú dôležitosť mierového ich snách. Keď hovoríme o rode, tak často skluzávame len do, do toho, že hovoríme o ženách. E, a ženy zostávajú takouto predvolenou základnou kategóriou, keď e, sa bavíme o rode. Ešte treba riešiť aj tú maskulinitu, hegemónu maskulinitu, ktorá produkuje a udržiava násilie, tak e, v rámci verejného priestoru, ako aj v privátneho priestoru. Mužská náchylnosť k násiliu a poškozovaniu vrátane sexuálneho násilia často je vynechávaná z úvah o bezpečnosti v, tejto, v tomto ohľade. Zároveň právo a politika ochrany zraniteľných žien takým spôsobom, že sú len potvrdzované e, predstavy o nerovnosti, o nespravodlivosti v rámci žien, v rámci bezpečnosti mieru. To sú také pohľady na ženy, ktoré nastavujú istú štruktúrálnu diskrimináciu a tuto je potrebné zabezpečiť elementy priamej korelácie na ľudské práva. Pretože ľahko sa hovorí o rode, e, predovšetkým o ženách v tomto kontexte, bez toho, aby sme hovorili alebo diskutovali o právach. Práva sú podstatné z pohľadu zlepšenia postavenia žien aj v oblasti bezpečnosti. Cesta vpred spočíva v tom, že pochopíme, že len keď plnohodnotným spôsobom a úplne hĺbkovo zabezpečíme úplné naplnenie práv žien, zabezpečíme predpoklady, ktoré znížia ich osobitnú zraniteľnosť, e, predovšetkým situácia ako radikalizácia, terorizmus a násilie, ako aj ich e, nedostatok kapacity, keď e, isté stratégie bezpečnosti a boja proti terorizmu vedú k porušovaniu ľudských práv. To je realita e, žien, predovšetkým tých, ktoré sa pridávajú k radikálnym hnutiam alebo skupinám. E, tie deficity právneho štátu a nedržiavania ich práv často vedú k radikalizačným cestám a to treba vykoreniť preto v rámci stratégie, globálnej stratégie boja proti terorizmu, ako aj v rámci nášho nového prístupu EÚ, strategického prístupu, ženy majú stále väčšiu dôležitosť z pohľadu pozitívnych agentov, agentov alebo takých hybných síl, ktoré napomáhajú bojovať proti extrémizmu. Sú aktívne v občianskej spoločnosti, a sa aktivujú na úrovni komunity, na úrovni rodín, pomáhajú tam, kde eh, bublajú konflikty a preto je dôležité, aby sme to všetko zohľadnili. A takto e, sa potom budeme zaoberať aj tým prechodným spravodl- prechodnou spravodlivosťou. Prechodná spravodlivosť je uznávaná ako jeden z desiatich najbežnejších aspektov e, cyklu konfliktu, ako to je popísané v integrovanom prístupe a k externým konfliktom a krízam. Je tu implementácia e, rámca politiky EÚ, pokiaľ ide o podporu takejto prechodnej spravodlivosti, kde sa angažujeme finančne v plnej miere, pokiaľ ide o jednotlivé geografické a finančné nástroje. Chcem sa s vami podeliť o to, že bol vytvorený operačný mechanizmus, e, ktorý je naviazaný na nástroj, ktorý podporuje bezpečnosť a mier. Sústredíme sa na spravodlivosť v rámci prechodu, na iný, iný, iný režim, iné zriadenie E, od februára to bude platné, bude sa silne sústredovať, sústredovať na zraniteľné prípady, ako sú prípady žien a detí. Ďalší pozitívny príklad, e, ktorý sa týka úlohy žien, súvisí aj s mediáciou, kde Európska únia sa veľmi silne angažovala, hlavne pokiaľ ide o platformu žien Gaziantep, kde nabádame e, sieť žien zo Sýrie, aby sa zapojili do ženevského mierového procesu s aktivistami, mimovládkami a samozrejme s organizáciami pre práva žien. Naďalej podporujeme posilnenú a inkluzívnu spoluprácu, pokiaľ ide o ženy, bezpečnosť a mier so všetkými zainteresovanými stranami na úrovni tak OSN, ako aj na úrovni Africkej únie, NATO, FC, ASEAN nedávno a samozrejme sa snažíme so všetkými zadefinovať nové spôsoby, ako zabezpečiť účinnú implementáciu uznesenia 1325. Last but not... A na záver, naše kľúčové snahy pri eh, eliminácii všetkých foriem násilia proti ženám a dievčatám na celom svete viedli k eh, medzinárodnej iniciatíve, prvej takejto iniciatíve svojho typu, eh, iniciatíva Spotlight, ktorej gestormi sú OSN a EÚ. Pričom EÚ tomuto venovala 500 miliónov eur v úvodnej tranži a toto je iniciatíva, ktorá by mala riešiť konkrétne a prevladajúce formy násilia v piatich regiónoch sveta. Už sme začali Južnou Amerikou a vraždami žien v, vo viacerých krajinách. Rozbehneme asi o dva týždne v Adise. E, subsaharskú časť, e, africkú časť e, tohto programu Spotlight. My sa tam budeme snažiť odstrániť, eliminovať negatívne záležitosti, napríklad násilie pri konfliktoch, genitálnu mutiláciu, nutené, nutené svadby a iné neduhy. A potom v Ázii sa budeme venovať obchodu s prostitútkami a následne aj rodinnému násiliu, toto sa týka viacerých regiónov. Potom je tu rodové násilie, ktoré, ktoré, ku ktorému dochádza na internete, teda e, e, to je jedna stránka radikalizácia, islamistická indoktrinácia, toto všetko sú veci, ktoré prebiehajú na sociálnych médiách a využívajú ich. Ďalej je tu kultúra mizogynie a marginalizácia. Toto je súčasť kontinua e, sexuálneho a rodového násilia, teda kybernetické násilie, to momentálne sa dostáva do zorného pola, aj keď zatiaľ nebolo na Európskej únii dostatočne konceptualizované a nebojuje sa proti nemu dostatočne, ale Európska únia sa snaží e, v oblasti gender mainstreamingu v kontexte spoločnej e, bezpečnosti a zahraničnej politiky. A toto, tomuto som sa vôbec zatiaľ nevenovala, pretože vážna kolegyňa a priateľka Birgit Löze toto Eh, popíše sama, ale veľmi sa tešíme na prípadné diskusie a eh, ďalšie, ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel dať slovo pani Birgit, ktorá tu je eh, na ľavej strane slova na konci. Ďakujem veľmi pekne. Vlastne som sa vrátila na CPCC len pred dvomi, pred dvomi týždňami. To je skrátka, ktorá znamená civilné plánovanie kontaktu a možnosti. Ja som tam v novej funkcii šéfky štábu, takže chcem pohovoriť o CPCC a o tom, čo robíme v oblasti e, ľudských práv a rodových otázok. Vlastne každý deň. Pre niektorí z vás, ktorí nás nepoznáte, e, je to direktoriat v rámci ISS kde e, sú spojené všetky misie, civilné misie Eh, Európskej únie. Spoločne eh, tieto misie podporujú eh, odolnosť najmä posilňovaním právneho štátu a, um, to, a kľúčových hodnot Európskej únie. Táto, toto riaditeľstvo pre civilné plánovanie a schopnosti oblasti správania Zatiaľ teda máme 10 misií, ktoré boli nasadené. Prebieha tu práca e, na regionalizácii našej snahy CPCC ako takej a ja by som teraz priblížila činnosti, ktoré vykonávame e, v rámci témy, ktorej sa dnes venujeme, ako aj e, z hľadiska určitých iniciatív, ktoré podnikáme na dlhodobej báze. My sa snažíme o mainstreaming ľudských práv a podporovanie Ehm, povedomia o otázkach eh, rodu. Ehm, v prvom rade ehm, mainstreaming eh, rodových záležitostí a ženských záležitostí, ako spomenula už pani Marianaky, všetky misie CSDP majú, majú povinnosť eh, implementovať v praxi uplatňovanie rezolúcie OSN 1, pardon, 1925, eh, kde je potrebné preklenúť napríklad rodovú, rodový rozdiel um, a to naberá dve formy. Na jednej strane tu integrácia rodového aspektu uh, v internom fungovaní misií a práve uh, o tomto sme hovorili, ale čo je ešte dôležitejšie, integrácia do realizácie mandátu a tu samozrejme fungujeme pod e, záštitou vedúceho misie alebo vedúcej misia. Snažíme sa e, budovať pozície dedikovaných poradcov pre rod. Sú tu um, určité kontaktné body focal points, ktoré sa týmito e, témami zavrajú, zavrajú. A teraz ako riešiť túto rodovú otázku? pri plánovaní vedení civilných operácií z hľadiska plánovania misií a e, personálnych otázok tu bol vypracovaný dokument minulý rok, ktorý e, obsahuje usmernenie pre lídrov misií. Takisto e, sú tam ustanovenia týkajúce sa vzdelávania a senzitizácie zamestnancov. Je tam vytvorená nová pozícia vyššej poradkyne pre záležitosti žien, ktorá podlieha veliteľovi misie. Teda toto je vec, ktorá sa berie veľmi vážne. A tam by bolo možné integrovať lepšie naše úlohy do všetkých aktivít CPCC. A teraz eh, mainstreaming ľudských práv a zacielená činnosť, operačné usmernenia k, k rodovému mainstreamingu, ktoré som práve spomenul, ktoré sú veľmi dobrým nástrojom. To je dôležité, čo môže každý jednotlivec urobiť vo svojej oblasti činnosti v tejto téme. Cieľom je integrovať túto vec do všetkých aktivít civilných operácií a my ako CPCC implementujeme napríklad v priebehu tohto roka podobná, podobné usmernenie pre všetkých zamestnancov misií. Teda chceme replikovať to, čo sme urobili pre ROD aj v oblasti ľudských práv. A zatiaľ hlavným nástrojom presadzovania ľudských práv e, v našom mandáte CSDP je mainstreaming a od toho potom chceme pristúpiť k intenzívnejšej integrácii perspektívy ľudských práv, čiže mainstreaming je náš hlavný pracovný nástroj. To je súčasťou mandátu misií. Dôležitým dokumentom je tzv. baseline study, základná štúdia o integrácii ľudských práv a rodu e, do činnosti CSDP. Toto členské štáty podporili na úrovni PSC v roku 2017. E, a tu je dôležité prepojiť eh, rod a ľudské práva s eh, akčným plánom OSN pre ľudské práva, ale chceme vytvoriť určite komplexný prístup eh, na báze príslušných rezolúcií 1825 a 1385. Teda tu je dôležité skúmať naše kapacity, možnosti vzdelávania, zdroje, štruktúru a spoluprácu s partnermi a e, vzhľadom e, k povahe CSDP priestory, kde sa naše činnosti e, rozvíjajú, sú pomerne náročné, ale CSDP jeho pracovné metódy umožňujú využiť túto príležitosť. Väčšina mandátov misií CSDP sa sústreďuje na mentoring a vyškolenie inštitúcií domácich kde, kde je možnosťou integrovať ľudské práva do všetkých našich aktivít, napríklad e, strategické poradenstvo, tvorba dokumentov a ľudské práva sa dostávajú do všetkého vzdelávania. Ľudské práva sú integrované do samostatných vzdelávacích modulov ako aj do integrovaných modulov. Deje sa to napríklad vo vzťahoch EU-Irak. Prispievame k tvorbe národných stratégií boja proti terorizmu a organizovanej kriminalite. Takisto e, vytvárame vzťahy s generálnym riaditeľom na ministerstve, ktoré má na starosti dohľad nad e, aktérmi, ktorý má na starosti civilnú bezpečnosť v Iraku. Podobne inde ľudské práva integrujeme do vzdelávania a najmä sa týka aktérov, ktorí majú na starosti prevenciu neregál, ne, nelegitimnej alebo to ilegálnej migrácie. Potom je tu misia v Líbii, kde sme prešli na nový operačný mandát nedávno. E, fungujeme v Tripolise, podporujeme medzinárodné štandardy, dodržiavanie ľudských práv a tam je mm, táto téma veľmi dôležitým elementom. Týka sa to obrany hraníc, e, presadzovania zákonnosti a trestného práva. Je dôležité, aby podpora, podpora bezpečnostných zložiek spočívala na princípoch, e, ktoré uznáva EÚ ako základné, okrem iného pakt e, o ľudských právach, návrh rámca due diligence v tejto oblasti e, bude usmernením a bude záväzná pre všetkých aktérov, ktorí pracujú v hostiteľských krajinách v oblasti obrany. A keďže CSDP e, z princípu komunikuje s aktérmi, ktorí fungujú v oblasti obrany a bezpečnosti, musíme mať svoj vlastný prístup. Myslíme si, že v Líbii už boli podniknuté konkrétne kroky na zmiernenie situácie. A uzavriem výhľadom do budúcnosti. V novembri 2018 e, sa e, členské štáty dohodli na kompakte, na civilnom kompakte CSDP, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky. A tu ide o posilnenie úlohy policie a právneho štátu a zosúladenie reformy sektora bezpečnosti z úlohou monitorovania, ale kompakt, e, teda civilný kompakt CSDP by tiež mal prispieť k e, jednoznačnejšej odozve na výzvy, bezpečnostné výzvy, ako je nelegálna migrácia, hybridné hrozby, kybernetická bezpečnosť, radikalizácia, terorizmus, organizovaná kriminalita, riadenie hraníc, námorná bezpečnosť, ako aj prevencia a boj proti násilnému extrémizmu. Všetky tieto nové oblasti, v ktorých by sme sa chceli angažovať e, viac, odrážajú, pardon, majú rozmer e, ľudských práv, ktorý bude treba rozpracovať a e, poskytnúť našim misiám usmernenie. Spolupracujeme s poslankyňami a poslancami. Pani Soraya Post hovorila o tejto záležitosti, ale týmto novým kompaktom um, sa snažíme preniesť uh, tento zameranie pôvodné, alebo teda transformatorové to pôvodné zameranie na štátnu bezpečnosť skôr do oblasti ľudských práv. Takže táto diskusia prebieha naozaj v správny čas, pretože sa môžeme teraz pozrieť na to, ako vlastne prebiehať rokovanie o tomto novom kompakte civilného CSDP. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Ora la parola alla signora Maria. Pani Sanchez, pardon. Muchísimas gracias. Eh, buenas tardes. Ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludne. Ja chcem eh, k tejto veci povedať veľmi stručne eh, jednu vec. Chcem troška otočiť tú orientáciu. Chcela by som sa sústrediť na novú myšlienku bezpečnosti, e, novú identifikáciu e, odporcov alebo nepriateľov v tejto novej ehm, koncepcii bezpečnosti. No, títo nepriateľe už nie sú vonku, ale vnútri. Európska únia sa podujala garantovať bezpečnosť pred e, útokmi takými závažnými, ako je terorizmus, organizovaná kriminalita, kybernetická kriminalita a E, uplatňuje nástroje na hraniciach, ktoré majú bojovať proti spoločnému nepriateľovia. tu je treba najprv e, zvážiť závažnosť dopadov takýchto, takéhoto konania. E, a toto konanie vytvára veľkú neistotu, mnohokrát sa samozrejme prejavujú určité stereotypy. A um, táto hrozba, ktorá je spojením terorizmu, kybernetickej kriminality a iných fóriem, prekračuje hranice a treba si uvedomiť, že um, príslušné články zmluvy o fungovaní Európskej únie hovoria o tom, rečnička sa ospravedlňuje za troška rýchlejší prednes, teda napriek tomu, že článok 83 ZFEU hovorí o e, veľmi konkrétnom spôsobe o týchto oblastiach, ktoré sú veľmi závažné, E, zaobchádzanie s ľudskými bytostiami alebo sexuálne zneužívanie žien a detí, čo sú formy násilia, ktoré e, sa objavujú aj e, vnútri hraníc Európskej únie. Toto tu naráža napríklad na osobnú bezpečnosť, e, alebo teda zabezpečenie zaobchádzania s obeťami a tu Únia nedokáže vždy garantovať bezpečnosť týchto osôb a zároveň sa rozbieha akčný plán, ktorý požaduje, aby eh, boli eh, aby sa zabránilo takému správaniu k poškodeným a, eh, a obeťam, ktoré by znižovali ich ľudskú dôstojnosť a zvyšovali ich neistotu. Podľa oficiálnej štatistiky je, oficiálna štatika potvrdzuje, že tu existuje násilie, ktoré páchajú muži na ženách. Cieľom je E, zabrániť ženám v dominancii, mocenskej dominancii. A aj v Európskej únii máme ženy, ktoré trpia každý deň, každý deň, každý deň násilím, fyzickým, psychickým alebo sexuálnym, kde páchateľmi sú muži, ktorí dokonca e, sú aj ich manželmi alebo partnermi, teda ich najbližšími. A tu ide o domáce násilie, ktoré v mnohých prípadoch ani nie je vnímané ako násilie, či už obeťami, pretože sa, pretože k nemu dochádza e, subtiln, subtilným spôsobom, ktorý je e, mimo zraku verejnosti, e, páchateľom je osoba známa, mala by tam teda byť určitá dobrá. Toto je, toto je násilie, ktoré musíme odhaliť a to ešte predtým, než skončí extrémnou formou, teda agresor napríklad zabije svojho, svoju obeď náhlým spôsobom. Takže v prípade domáceho násilia je potrebné dodať, že dnes mnohé ženy v Európe trpia sexuálnym násilím aj e, v rukách mužov neznámych, e, ktorých stretnú len náhodne vo svojom živote. A, mno, a už mnoho rokov sa zameriavame na činy, ktoré sú e, nenásilné, ale ob, obmedzujú slobodu detí alebo E, alebo postihnutých žien. V mnohom mnohých prípadoch ide o ženy, ktoré napríklad zažívaj, zažili sexuálne násilie v minulosti, ale e, hambia sa alebo e, sa obávajú nejakého zavrhnutia zo strany spoločnosti a preto neohlasujú takéto násilie. To treba tiež riešiť. A tiež je treba upozorniť na situáciu mnohých pracujúcich žien, ktoré sú diskriminované vo forme nižších miest a to, ten tzv. sklený strop im zabraňuje postupovať e, v štruktúrach firiem tak vysoko ako muži a e, toto potom vedie k sklamaniu a k nenaplneniu ich cieľov a táto diskriminácia v oblasti miest by e, alebo teda vedie často k tomu, že tieto ženy sú vystavené sexuálnym útokom, kde ich spolupracovníci sa na nich snažia realizovať takéto pokusy. Potom je tu genitálna mutilácia alebo nutené, e, nutené svadby. nutené sobáše a to samozrejme skôr v zahraničí než u nás, ale platí to aj pre Európsku úniu, kde ženy iných národností, ktoré napríklad už nie sú v Španielsku, alebo teda celkovo v Európskej únii, ktoré pochádzajú z krajín, kde otvorenejšie či menej otvorene sa takéto veci ešte stále dejú a tento, táto prax sa prenáša aj do Európskej únie. A toto sú ženy, ktoré e, sa obávajú ísť e, s týmto konaním na svetlo sveta, obávajú sa poukázať na páchateľov, pretože sa boja, že Eh, nebudú dostatočne chránené a Únia by mala chrániť takéto ženy aj pre takýmto domácim násilím a malo by chrániť aj tie ženy, ktoré sa boja eh, nahlasovať takéto násilie. Čiže tu ide o, eh, o trestné konanie, ktoré, ktoré len opakuje ten maskulínny mačistický pohľad na diskurs mužov a žien. Ženy vníma len ako sexuálny nástroj, ktorý má slúžiť mužovi a možno tu uzavrieť, že e, politika bezpečnosti v Európskej únii nebude úplná, ak e, neukončíme aj integrálnym spôsobom takéto formy násilia a e, neumožníme aj takýmto ženám, aby mohli požívať tie ľudské práva a aby mohli žiť dôstojný život Existuje tu jednoducho potreba bojovať eh, proti týmto neduchom, neduhom na základe článku 83 oceku 1 z FEU, teda spoločným spôsobom v celej Európskej únii. My skrátka v Európskej únii musíme skoncovať s týmto násilím a to osobitne tento parlament, to treba povedať, eh, veľmi aktívne prostredníctvom rôznych uznesení na túto tému upozorňuje a tieto uznesenia boli čiastočne e, premietnuté do rôznych smerníc, ale zatiaľ v žiadnej z týchto smerníc táto téma nezohráva hlavnú úlohu a e, my musíme posilniť tento horizontálny aspekt. No a potom e, k záverom medzivládnej konferencie v Lisabone, tam sa napríklad uvádza, že E, sa Európska únia bude snažiť skoncovať s rozdielmi medzi rodmi, medzi mužmi a ženami a tiež e, sa bude snažiť skoncovať s domácim násilím vo všetkých formách. Takže my chceme len vyzdvihnúť tú povinnosť e, členských štátov, aby zaviedli všetky opatrenia, ktorými e, budú na jednej strane vyvíjať prevenciu, na druhej strane trestať tieto činy a zároveň budú chrániť ich e, obete alebo poškodené. A pochopiteľne tu treba pamätať napríklad na to, že smernica o ochrane verejného poriadku v Európskej únii už 2001, od roku 2011 sa snaží zabezpečiť, bezpečn, zabezpečiť ochranu všetkých e, postihnutých a obetí týchto trestných činov a uplatnenie základného práva na voľný pohyb ale treba povedať aj to, že smernica o ochrane e, poškodených z roku 2012 je smernicou, ktorá by mala priznávať rovnaké práva všetkým poškodeným a obeťam trestných činov. A e, my si musíme uvedomiť, že od e, článku 1 v tejto smernici a vrátane napríklad tu úvodné ustanovenie 17,18, ktoré všeobecne hovorí o, ale teda to dva, dva, dve úvodné ustanovenia hovoria všeobecne o násilí rodovom, ale nešpecifikuje sa, či ide o násilie proti ženám alebo proti mužom, lenže e, potom o riadok nižšie sa už hovorí, že ženy trpia osobitne e, týmto rodovým násilím a že je potrebné e, vyvinúť osobitnú snahu na to, aby sa táto situácia vyriešila. Čiže ani táto smernica nehovorí celkom jasným jazykom. No a následne, keď sa definuje rodové násilie proti ženám, tak sa nehovorí e, špecificky o ich právach. A tu tento legislatívny rámec, ktorý je za, završený e, istambulským dohovorom z roku 2011, ktorý e, Európska únia prijala v roku 2016, čo bez pochyby ide o prvú skúšku, kde Európa sa snaží tento cieľ riešiť zacielene a bojovať proti rodovému násiliu a násiliu domácemu. A v otázkach, ktoré sa týkajú rodového násilia, e, pritom stále e, používame jazyk, ktorý je nejasný a e, kde tá legislatíva je možno až príliš široká. No a k tomuto legislatívnemu rámcu by som ešte chcela povedať, že nie je v Európskej únii taký test, ktorý by, alebo taký, taký text, pardon, taký právny text, ktorý by jednoznačne odsudil rodové násilie a tento jav, trestný jav, e, zatiaľ stále nevidí e, tie obete ako jednotlivcov, ale ako nejaký dav, nejakú, nejaké množstvo ľudí, ale e, to sú konkrétni ľudia, sú tu ženy, ktoré sú terčom domáceho násilia, násilia na pracovisku. V prípade utečenky tá situácia je ešte horšia, lebo Eh, tie nemajú vôbec žiadnu možnosť obrany a trpia eh, mnohé ženy aj eh, tým, že na nich násilie pachajú najbližší, teda manželia a partnery. A v tejto chvíli bude treba povedať veľmi jasne a vstúpiť do veľmi jasného záväzku, že s týmto všetkým skoncujeme. A bolo by dobre, aby sme toto všetko zakotvili v príslušných právnych textoch v Lisabonskej zmluve a v príslušných smerniciach a to ako prioritu. No a záverom, e, bezpečnosť sa má vnímať ako mier, mier vnútri hraníc a e, mier taký, aby každý mohol žiť e, dôstojný život, život bezpečia, aby boli chránené ľudské práva. Toto je podľa môjho názoru základ každej, každej, každej definície týchto pojmov. My ako bezpečie máme vidieť bezpečie v tom, že platia určité práva a e, dobrou príležitosťou je práve táto pripomenúť, že e, ženy postupne nadobudajú slobody a my máme rovnaký rozum a e, rovnakú schopnosť cítiť ako muži a preto by sme mali byť, eh, brať, mali byť brané rovnako. V Európskej únii teda, teda určité istoty existujú a naše inštitúcie a ich politiky by mali garantovať, aby to tak aj zostalo. Eh, Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani Linea Bruno, nech sa páči. Thank you for... Ďakujem pekne za pozvanie Predtým, ako začnem, by som možno chcela zdôrazniť, že som sociologička. Nie som expertáka na bezpečnostnú politiku. Som vedkynia a profesorka. Som tiež súčasťou španielskej e, feministickej iniciatívy. Môj výskum sa týka toho, ako Násilie v rodinách vo Švedsku je riešené švedským štátom prekážky, aby sa zaistili práva dieť, aby sa teda oddelilo domáce násilie a rodinné právo, avšak e, obraz o samotnej krajine nerovnosti sa vynárajú ako zásadné témy v tomto výskume a ja sa dovnievam, že tieto témy sú relevantné aj v iných krajinách, napríklad bezpečnosti mimo Švédska a EÚ. Ľudská bezpečnosť je koncept v feministickom rámci. Potrebný holistickejší prístup k bezpečnosti sústreďuje sa na zanedbávanie e, mm, rodových obav. Tradičné bezpečnostné modely sa sústreďujú na externé vojenské hrozby e, smerom k štátu a dôsledok je, že väčšina hrozieb, ktorým čelia ženy, sa neberú do úvahy. E, Ľudská bezpečnosť sa snaží riešiť príčiny a dlhodobé dopady konfliktov na miesto len z jednoduché reakcie na problémy. Inkluzívne prostredie, aby sa mohli všetci vyjadriť svoje názory a Ehm, bez toho, že by čelili strachu, že budú zavraždení alebo že sa na nich zautočí, je súčasťou globálnej bezpečnosti a mieru. Svetová zdravotnícká organizácia odhaduje, že viac ako jedna z troch žien je predmetom fyzického alebo sexuálneho násilia zo strany partnerov alebo sexuálne násilia zo strany niekoho iného a domáce násilie medzi eh, partnermi je hlavnou príčinou zranení u žien. 125 krajín vydalo zákony proti domácemu násiliu, ale 603 miliónov žien žije v krajinách, kde domáce násilie nie je trestné. Vo všetkých krajinách e, sexuálne násilie a obťažovanie v verejných priestoroch vážne ohrozuje slobodu pohybu, príležitosti pre ženy vplývať a byť politicky aktívne sú obmedzené obťažovaním priamo zameraným na ženy, ktoré sú aktívne v verejných fórach ako političky alebo sa angažujú v ľudských právach, či novi- sú to novinárky, páchatelia sú veľmi málo kedy potrestaní, okrem toho ženská bezpečnosť je ohrozená nerovným prístupom k zdrojom a príležitostiam. Výskum ukazuje, že silné feministické hnutie je najsilnejším faktorom pre silnú legislatívu, pre um, prest, prestanie násilia voči ženám a v roku 2014 švedská vláda zahájila feministickú politiku, uh, čo si zaslúžilo veľkú pozornosť vo svete. Podľa vlády rodová rovnosť je nevyhnutná podmienka pre mier, bezpečnosť a prosperujúcu spoločnosť. Ja samozrejme vítam túto ambíciu a vidím veľa pozitívnych aspektov tejto snahy, avšak sú tu dve e, veci, ktoré podkopávajú stabilitu švédskej feministickej politiky. Poprvé, vývoz zbraní do krajín ako Saudská Arábia, Indonézia a Brazília toto treba považovať ako nekompatibilné s podporovaním mm, ľudských práv a feminizmu. Po druhé, imigračná politiku žiaľ pokračujeme v eh, situáciách, kedy mladé dievčatá, ktoré unikajú z nútených eh, sobášov alebo pred znásilnením sú zasielané naspäť do Afganistanu a iných krajín a táto politika musí prestať. Švédsko ale e, značne prispieva, pokiaľ ide o sexuálne reproduktívne zdravie a práva v tejto oblasti a ja mm, by som si želala, aby sa Európa týmto inšpirovala. Súhlasím e, s e, ministrom pre medzinárodnú spoluprácu Izabela Ladin, ktorá hovorí, že najkontroverznejšia téma je tá najzákladnejšia právo rozhodnúť o svojom vlastnom tele, sexualite a reprodukcii. Ešte stále je veľa žien, ktoré nemôžu rozhodovať, z koho si zoberú, e, s kým budú mať vzťah alebo deti. Toto je absurdné a malo by to byť vecou histórie. Švédsko má reputáciu, že je to relatívne rodovo rovná spoločnosť. Nič menej švédske rodiny majú um, teda e, poznajú situáciu, kedy otec mal právo na násilie, ktoré mohol používať voči deťom a manželke, ženské hnutie v 70. rokoch podporené výskumom a rastúcim počet e, političiek bolo zásadné, aby e, ženské práva boli súčasťou politickej agendy. Od 70. rokov vláda zdôrazňuje reformy posilňovanie finančnej nezávislosti žien, platenou prácou, dostupnou starostlivosťou o deti a rodičovskou dovolenkou. Reformy redukujú mužské násilie a ženy a sú čoraz nezávislejšie a mm, majú silné pozície v kultúre, v politike. Počas posledného polstoročia to privítalo veľa mužov ale pre ostatných je to provokácia a vedie to k násiliu, aby títo znovu získali kontrolu. Rastúci počet rodinných sporov e, to len dokazuje, ako aj e, zodpovednosť mužov za násilie v oblasti, ktorú ja volám selektívna kulturalizácia násilia. Je to spojené s kultúrou v niektorých prípadoch, ale nie v ostatných. Závisí to od etnika, ehm, vierovýznania a tak ďalej. Po verejných diskusiách eh, chýba rodový rozmer a je to spojené s, eh, s rasovým postojom, to je v súlade s nacionalistickými debatami. Relevantnosť boja proti e, nacionalizmu a fundamentalizmu podporuje aj uh, správa mimovládnej organizácie Kvina Pikvina. Uh, tu tu uh, sú tieto organizácie činné vo viacerých oblastiach sveta, sú to obrancovia ľudských práv, eh, riešia situáciu v konfliktných krajinách, aby mohli bojovať ďalej za, ľudské, za ženské práva. A v tejto správe zdôrazňujú, ako rastúci nacionalizmus a tradicionalizmus bráni ženám, aby boli politicky uh, viditeľné. Po vojne proti terorizmu sa vytvorila atmosféra strachu, čo malo vplyv na naplňovanie ľudských práv a demokracie, ubudajúci priestor, e, narastajúca kriminalizácia pre e, prácu v oblasti ľudských práv stiažujú život aktivistom a organizáciám pre občianskú spoločnosť, ktoré nemôžu pracovať ten obudajúci priestor pre občianskú spoločnosť má negatívny dopad na všetky organizácie, ale predovšetkým sa to týka ženských organizácií a to zvlášť ťažko. V patriarchálnej spoločnosti ženy sú vylúčené z rozhodovania, ich boj za vplyv a za svoje práva sa uskutočňuje v rámci občianskej spoločnosti. Väčšina krajín s vážnymi obmedzeniami občianských spoločností má vysokú úroveň militarizácie, nacionalizmu a sociálneho konzervativizmu. Narastajúci náboženský fundamentalizmus zatvára dvere ženám ako aktérov zmien, obmedzuje prístup verejné priestranstva, verejného priestoru a ja súhlasím s tým, že e, obrancovia ženských práv musia byť medzinárodne uznaní a ocenený e, diplomatický e, tlak, politický tlak na represívne vlády. Toho musí byť súčasťou diskusia o ľudských práv a dialog o spolupráci, migrácii a obchode Mali by to byť stretnutia s ženskými organizáciami v týchto krajinách. Veľvyslanectva a delegácie EÚ majú potenciál zohrávať dôležitú úlohu v podpore dialogu s miestnymi občanskými spoločnosťami, poskytu, môžu poskytnúť bezpečný priestor na stretnutia, a švedská vláda je toho názoru, že ženské organizácie vo svete by mali mať príležitosť pracovať a byť chránené pred hrozbami a násilím. Sexuálne reproduktívne zdravie a práva sú ľudské práva a týkajú sa každého jednotlivca rozhodovať o svojom vlastnom tele, ale má to priamy vplyv na všetko vo spoločnosti od vzdelávania cez sociálne otázky a ekonomiku je zásadné investovať do mate- zdravia matiek, aby mali prístup k legálnym interrupciám, aby sa znížila mm, úmrtnosť matiek, aby sa zabezpečilo najlepšia úroveň zdravia, prístup k antikoncepcii, sexuálne vzdelávanie mladých ľudí sú v prospech e, rodovej rovnosti a znižujú počet neželaných tehotenstiev. Je veľmi dôležité, aby e, muži boli súčasťou týchto zmien, aby sa zmenil ich postoj Chcem ešte to uzavrieť eh, citátom eh, profesora Švedskej univerzity, že keď povedal, že najzaujímavejšie a najinovatívnejšou vecou trenčnej politiky feminizmu nie sú špecifické iniciatívy, programy alebo snaženie, ale že je tu potenciál nového prístupu, ktorý môže prispieť k zmene toho, o čom zahraničná bezpečnosť vlastne je. Záver, ktorý môžeme vyvodiť z môjho vlastného výskumu a praktickej práce, že aby sme efektívnejšie bojovali proti násiliu v každodennom živote, naše vlastné krajiny musia zvážiť svoj nacionalistický prístup ohľadom toho, kto a čo treb- musí byť chránený pred kým a za akých podmienok. Musíme požadovať bezpečnosť a pre koho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa spýtam, či je nejaká kolegyňa, kolego, ktorý by chcel vystúpiť. Alebo uh, ste spokojní s tým, čo ste počuli? Stačí vám to? Nech sa páči. Uh, <laughs> uh, ehm, myslím, že aj ostatní kolegovia by to chceli komentovať, ale chcem poďakovať účastníkom za ich príspevky. Možno sa vrátim k, k prvým dvom rečníkom. Ehm, veľvyslankyňa Marinaky je veľmi dôležité uznať dopad konfliktov na ženy. A rovnako je kľúčové identifikovať a podporiť úlohu žien ako aktériek v prevencii konfliktov a v budovaní mieru. Špecifický príklad pred Vianocami e, sme dostali informáciu e, podpred, pán podpredseda sa stredo, stretol s radou pre zahraničné otázky, bol to ministerským stretnutím tento týždeň s Africkou úniou a um, nás zaujalo Eh, spomenutie žien eh, v prvkoch eh, mieru a bezpečnosti na tomto stretnutí. Avšak pozrel si komuniké zo stretnutia, ktoré vyšlo a tam sa spomínajú ženy v oceku 15 z 30 ocekov komuniké, ale Spomína sa tam veľa vecí, je to proste spojené a vyzerá to, ako by to bol e, nejaký špecifický nástroj spomedzi mnohých. Takže následne by som chcela vedieť, Ako pevne sa EÚ drží implementácii tohto princípu s našimi partnermi pre bezpečnosť a mier? Ako sa oni angažujú v bezpečnosti žien? A akú veľkú výzvu môžeme my naspäť posunúť eh, k našim partnerom A po druhé, by som sa chcela spýtať, spomenuli ste akčný plán. Vítam to načasovanie, časovú líniu. Neviem, kedy presne ho môžeme očakávať, tento plán. Ďakujem pekne. Pán poslanky, pani poslankyňa Valero, chceli ste vystúpiť? Nie. Dobre.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 help us make it also inside uh, attractive. Thank you. Thank you very much. Bene. Dobre. Povedal by som, že pár minút pre každého, aby ste mohli odpovedať na tie otázky, ktoré zazneli. A opäť, ako na začiatku, začne pani veľvyslankyňa. Thank you very much. And, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým ostatným rečníkom za skvelé prezentácie, ktoré skutočne e, hovorili o tých našich spoločných obavách a o spôsobe, ako postupovať, aby som konkrétne odpovedala na otázky. Naozaj sme naviazali na implementáciu týchto zásad, tejto zásady je zakotvená aj v kontexte strategického prístupu je takisto ukotvená ako prierezový prvok vo všetkých našich politikách, predovšetkým v kontexte e, rozvoja a humanitárnej pomoci. To sú prvky, ktoré nezaniknú v implementácii a takisto ani v tých e, podmienenostiach alebo kondicionalitách, pokiaľ ide o všetky politiky, všetky nástroje, Osobitne e, dbáme na to, aby sme v kontexte, pokiaľ ide o SVČ, boli aj bol aj nástroj partnerstva a špecificky zacielené iniciatívy, ktoré sa týkajú boja proti násiliu. Osobitne je to zacielené na Irak. Máme tam špecifické projekty aj v kontexte regionu Mina a takisto sa angažujeme v implementácii iniciatívy Spotlight celkovo. To by mal byť pomerne ambiciózny projekt, prvý svojho druhu, nakoľko spája nielen vlády, ale aj občianskú spoločnosť a medzinárodné organizácie na najvyššej úrovni s Európskou úniou, s delegáciami EÚ a s OSN v pozícii lídrov. Skúmame ďalší priestor na angažovanie sa v konkrétnych oblastiach, pokiaľ ide o boj proti násiliu páchanom na ženách a to nemenej aj pokiaľ ide o sexuálne vykoristovanie a zneužívanie v kontexte misií a operácií po celom svete e, v rámci konkrétnych usmernení a definícií povinností a sme v úzkom kontakte aj s kolegami v rámci oddelenia NATO pre udržiavanie mieru, ako aj s tým riadením a takisto OSN, aby sme spolu vypracovali postup e, tých prvkov, ktoré musia existovať, aby sme prispeli k univerzálnejšiemu zaobchádzaniu s touto záležitosťou. Pokiaľ ide o akčný plán pre ženy, mier a bezpečnosť, e, sme mimoriadne dôsledný v našom časovom harmonograme. Prvý štvrť rok 2019 malo by to byť prijaté v tomto štvrť roku. A chceme mať aktivity, ktoré budú krátkodobého charakteru do konca tohto roku. A potom by tam mali byť strednodobý, teda máme ten strednodobý horizont do roku 2021, viac menej. A dlhodobo to hovoríme vlastne do konca funkčného obdobia najbližšej komisie, teda 2024 pokiaľ ide o aspekty, ktoré by sme považovali za dôležité, na to, aby sme vedeli implementovať všetky tieto veci, aby sme vedeli e, zaintegrovať e, rezolúciu 1325. Už e, z tohto pohľadu sa zdá byť ideálne, aby sme zabezpečili koherenciu medzi externým a interným angažovaním sa prostredníctvom akčných plánov, takže silne podporujeme pre všetky členské štáty a to je jedna z primárnych priorít pre akčný plán ktorý plánujeme v tejto chvíli, alebo vypracovávame, aby sme zapojili všetky členské štáty, aby sme ich e, primeli k tomu, aby mali akčný plán, nakoľko strategický prístup môže fungovať ako regionálny akčný plán. Z 28 členských štátov 20 už takýto akčný plán má. Našim cieľom je, aby v nadchádzajúcich rokoch všetky členské štáty si uvedomili výhody z takéhoto angažovania sa v konkrétnej podobe aj cez politiky, ktoré nebudú len konzistentné, ale budú sa prejavovať aj na úrovni rozpočtových záväzkov a takisto na úrovni implementácie aj politicky. Zároveň úzko spolupracujeme s kolegami z komisie, pretože táto konzistentnosť politík tak na vonkajšej ako aj vnútornej úrovni musí byť zabezpečená aj v kontexte plánovania na internej úrovni, aj z pohľadu toho, ako chceme ďalej postupovať a tešíme sa na to, že parlament vydá isté usmernenie. Ďakujem pekne. Rozel. Ďakujem pekne. Možno len jedna pripomienka z mojej strany. Keď som počúvala, tak e, tu zaznelo právom, teda právom položená bola otázka ohľadom toho, ako to vyzerá na, vo vnútri a ako navonok, tá naša dôveryhodnosť. Možno keď si vezmeme Švédsko, vašu krajinu, ste e, v rámci Európskej únie, teda vysielate aj pokiaľ ide o teda ten summit e, ľudských práv a rody, propagujete isté politiky a napriek tomu sú isté javy vo vašej krajine Švédsku, podobne aj EÚ celosvetovo sa vyníma pokiaľ ide o dosahovanie štandardov, ktoré sú spoločne dohodnuté a ktoré my e, dosahujeme na to, aby sme ďalej posilnili túto oblasť. Z tohto pohľadu preto by som povedal, že sme dôveryhodným partnerom aj v zahraničí a z mojej skúsenosti môžem povedať, že sme zároveň aj uznávaní ako dôveryhodný hlas a to platí na viac, na multilaterálnych fórach, e, Spojené národy, G7, kdekoľvek, ale takisto aj bilaterálne e, vzťahy. Čím e, nechcem povedať, že netreba byť opatrný, áno, musíme byť. A pokiaľ ide o predchádzajúce moje pôsobenie v oblasti boja proti terorizmu, veľa som o tom počúvala, keď sme sa snažili hovoriť o úsilí smerom k radikalizácii, no, zabraňovaniu radikalizácie, často zaznievali aj otázky, pokiaľ ide o pravicový extrémizmus. Takže opäť sa tu ocitáme v podobnej situácii a tu si dovolím takú tú paralelu. To podobné, e, to nám e, nebráni ísť ďalej a dokonca ešte posilniť naše štandardy. Ale dúfam, že ako aspoň vo forme uistenia je to pre vás užitočné, že sme silný, kredibilný partner a takto sme aj uznávaní a preto chcem naďalej pôsobiť v takomto duchu. Pani Bruno, chceli ste niečo doplniť? Ďakujem pekne, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vás všetkých. Ako som už povedala, ja sa nezaoberám konkrétnymi politickými veciami. Ja som výskumný pracovník a primárne sa zaoberám švédským sociálnym štátom. Súhlasím s vami, že máme sa čo učiť aj vo Švédsku od iných krajín a myslím si, že je nevyhnutné, keď e, pracujeme e, v spolupráci s inými krajinami mimo alebo aj v EU, aby sme boli dostatočne seba kritickí a aby sme boli otvorení učiť sa od iných. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, povedal by som, že môžeme tu uzavrieť toto stretnutie, ktoré sme zorganizovali aj vďaka spoločnej prítomnosti podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Je to, dúfam, zaujímavé stretnutie určite, ktoré nám pomôže zabezpečiť, že tzv. akčné plány v súvislosti s tou rezolúciou bude možné schváliť. Ďakujem pekne. Vidíme sa na budúce. Ďakujem pekne. Aj ja by som chcela sa poďakovať účastníkom dnešnej poobednejšej debaty a ubezpečujem vás, že aj my v rámci podvýboru SEDE budeme naďalej tieto veci riešiť prioritne a budeme ich naozaj vnímať ako prioritu v rámci našej práce, pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti a obrany. A ako určite ste zaznamenali, aj to rodové hľadisko budeme veľmi zohľadňovať UNCR 1325. Mám to tak povedať vytetované na ramene.